Buongiorno. colleghe e colleghi. Dobrý deň, eh, milí kolegovia. Dostal som eh, z eh, príslušných, od príslušných orgánov Rumunskej republiky žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity pána Adriana Severina. Dostali sme to od e, rumunského úradu e, e, boja proti korupcii podľa pravidla 602 rokovacieho poriadku. Táto žiadosť bola posunutá príslušnému výboru pre právne záležitosti. Nech sa páči, faktická poznámka. Prezidente, prima di iniziare i... Ďakujem, pán predsedajúci. Predtým, ako začneme hlasovať, chcela by som požiadať, aby ste pripomenuli parlamentu a komisii, že pred dvomi rokmi e, nakoniec bolo e, zemetrasenie, e, boli zabití stovky ľudí, tisícky boli zranení a chcela by som pripomenúť poslancom, aby sa pozreli na video e, z Makoli, pretože občania e, e, očakávajú od nás reakciu na túto tragickú danosť. Predseda, ďakujem pekne. Počas diskusí dnes ráno som pripomenul túto otrasnú udalosť a veľmi správne ste to pripomenuli počas prítomnosti všetkých poslancov, pani Sony. Prezidente, onorevoli kolegy. Vážený pán predsedajúci, ctení kolegovia, včera e, v noci sa stala ďalšia tragédia v Stredozemnom mori. Migranti zo Severnej Afriky sa potopili cestou do Talianska. E, e, je nezvestných 130 ľudí, viac ako 30 mŕtvol už bolo nájdených Nezabudajme, že hovoríme o mužoch, e, ženách a deťoch, nielen o jednoduchých číslach. Myslím si, že e, príslušné e, vlády a Európa musia konať. Demokratická občanská Európa musí prokázať, že vidí toto utrpenie a chcel by som požiadať pán predsedajúci, aby parlament minutou ticha uctil pamäť týchto obetí migrácie. Ďakujem pekne. E, e, e, ctený poslanec Sassoni. Som presvedčený, že môžeme vyhovieť vaše požiadavky predtým, ako poprosím parlament, aby uctil obete minutou ticha. Odovzdávam slovo, odovzdám slovo pánovi Devarešovi. Nech sa páči. Thank you, president. Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, Dostali sme informácie o tom, že e, plavidlo e, z Líbie e, s utečencami na palube sa potopilo v Sredozemnom more. Vieme, že sa je nezvestných 150 ľudí takmer pred rokom. E, e, tento parlament e, sa rozhodol o spolurozhodovaní v prípade mechanizmu naliehavého konania v súvislosti s presídľovaním utečencov v prípade kríz alebo občianskej vojny, ako je to v Líbii. Toto spolurozhodovanie sa nachádza už takmer rok v rade. Minulý týždeň sme položili ústnu otázku na radu, a povedali sme, že v hre sú ľudské životy, že je to eh, mimoriadne dôležité. Bohužiaľ, eh, stalo sa to samozrejmosťou. Bene, grazie, su richiesta... Ďakujem pekne. A teraz eh, je tu požiadavka pána Sasoliho, takže minútou ticho by sme mali úctiť obete mm, tejto katastrofy. Je. Prego. Prego, Pán Gomeš poprosil o slovo s faktickou poznámkou. Signor Presidente. Prego. Merci. 20 secondes simplement, Monsieur le Président, pour len 20 e, sekúnd, e, pán predseda, aby ste počuli e, hlas disidenta v tejto politicky korektnej atmosfére. To vy máte zodpovednosť za to, že v Európe a vo svete dochádza k takýmto udalostiam, že je, vaša, je to vaša výlučná zodpovednosť. Je potrebné, aby sme boli pripravení týchto ľudí prijať. Kolegovia, ideme hlasovať. Najprv budeme hlasovať o správe pani Jedržejevskej. E, pani Moskardini, máte slovo. Prosím, ale, ale konajte rýchlo a stručne. Hovorte stručne. era un po' che chiedevo di parlare, volevo solo chiedere. Qua... Ja eh, som eh, chcela, pán predseda, len položiť otázku, koľko minút eh, ticha bude potrebné zadržať, kým bude prijatá spoločná európska azyl, politika o migrácii. Eh, ja si nemyslím, že toto je vhodný čas na to, aby sme znovu otvárali rozpravu o otázke, o ktorej sme hovorili včera. Čiže pristupujeme k hlasovaniu. Máme menovité hlasovanie.